cieľ je samozrejme digitálny e, trh v Európe, ktorý je užívateľsky priaznivý. Ďakujem vám za slovo, pán komisár. Rozprava sa skončila a hlasovať sa bude zajtra o 12. Dámy a pani, ďalšie denné zasadnutie bude zajtra 20. apríla od 9. do 14. hodiny. Program bol zverejnený a je k dispozícii na internetových stránkach Európskeho parlamentu. Dovolte mi, aby som na záver poďakoval vám všetkým, ktorí ste vydržali do konca. Poďakoval sa tlmočníkom a ukončil dnešné zasadnutie.